E, vítame pani Violetu Bul, komisárku zodpovednú, zodpovednú pre dopravu a podľa programu sa budeme venovať vyhláseniu komisie o budúcom balíku opatrení v oblasti leteckej dopravy. A hneď udelíme slovo pani komisárke a potom otvoríme rozpravu. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem, vážený pán eh, predsedajúci, vážení poslanci. Eh, chcela by som na úvod povedať, že ma veľmi teší, že sa tu dnes stretávame, aby sme diskutovali o blížiacej sa stratégii oblasti leteckej dopravy v Európe. Chcem oceniť záujem, ktorý ste eh, prejavili v kontexte tejto témy a Rozhodne e, sa to prejaví aj v rozličných aspektoch nášho prístupu. Ako viete, letecká doprava je výrazne e, prítomná taktiež v sektoru zamestnanosti a mobility a preto tento balík e, vlastne leteckej, leteckej dopravy bude mať výrazný vplyv e, na budúci sled európskej ekonomiky. Objavuje sa aj v stratégii Európskej komisie. Európska únia musí byť e, naďalej vo vedúcej pozícii, a to vzájme svojich občanov aj podnikov. Komisia oceňuje podporu e, ktorú vyslovujete tomuto prístupu v návrhu uznesenia, taktiež dôraz kladiete na tento letecký priemysel, ktorý výrazne prispieva k rastu, k zamestnanosti a k inováciám ktoré sú predpokladom konkurencie schopnej a udržateľnej eh, leteckej eh, dopravy a celého tohto sektora. Súhlasíme s vami, že je potrebná dlhodobá stratégia eh, pre tento sektor leteckej dopravy. Preto blížica sa iniciatíva Európskej komisie stratégia, ktorá by sa mala schváliť 2. decembra, prispeje k vytváraniu takéhoto európskeho leteckého systému a to súhrným a systematickým spôsobom vzhľadom na požiadavky a vzhľadom na to, že ešte stále tento proces nie je ukončený, chcela by som spomenúť niekoľko konkrétnych vecí. Poprvé, čo sa týka globálneho pohľadu, globálny trh leteckej dopravy sa neustále mení, menia sa jeho črty, ale nemali by sme sa ho báť. Mali by sme sa do ňu zapojiť a zohrávať by významnú úlohu v, vo vytváraní tohto nového sveta. V tomto kontexte súhlasím s vami, že je potrebné, aby európsky letecký sektor bol dostatočne vybavený, aby dokázal konkurovať eh, silným hráčom na globálnom eh, trhu. Čelíme totiž eh, veľmi výraznej konkurencii zo strany Ázie a Blízkeho východu. Ja som sa práve vrátila dnes z Blízkeho východu a toto môžem rozhodne potvrdiť. Tým, že sa budeme eh, snažiť o ambicióznu externú leteckú politiku, môžeme prispieť tomuto procesu eh, najmä tým, že vyrokujeme na európskej úrovni eh, dohody, ktoré budú zahrňať aspekty leteckej dopravy s významnými hráčmi. Najmä dostupnosť trhu by mala byť založená na regulačnom rámci, ktorý bude zachovávať dostatočné štandardy a taktiež, že bude založené na reciprocite a že sa zabráni potom rôznym narušeniam trhu. Chcem oceniť vaše návrhy, ktoré môžu napomôcť predísť eh, narušeniu fungovania trhu v leteckej doprave. Komisia teraz zvažuje nové opatrenia, ako zakročiť voči ehm, nekalé svorské súťaži zo strany subjektov z tretich krajín. Mm, ďalej, interný eh, trh vnútorný trh. Z tohto pohľadu vidíme, že niektoré letecké spoločnosti naďalej žila s problémom, pričom iným sa darí celkom dobre. E, ďalej podobne, niektoré veľké letiská sú ziskové, pričom menšie letiská majú problémy. Napriek tomu, že celý sektor um, že sa mu darí relatívne dobre. Ehm, výkonnosť je dosť e, premenlivá na úrovni jednotlivých e, aktérov. Pozorne sme preskúmali Európske regulačné e, že sú potrebné ďalšie zlepšenia na to, aby celý tento sektor bol efektívnejší, aby bola dostatočná stabilita pre investorov, aby sa podporili nové inovácie, výskum, rôzne nové technické riešenia a taktiež, aby bola zajistená bezpečnosť na aktuálne platnej vysokej úrovni. Ďalej po tretie, EASA. Som si istá, že návrh revidovať nariadenie o EASA umožní agentúre naďalej dobre fungovať a prispôsobiť sa potrebám občanov regulačných orgánov a celého sektora. Hlavný cieľ bude spočívať v zavedení nových mechanizmov pre efektívnejší dohľad nad bezpečnosťou a taktiež pre nové metódy e, vysporiadania sa s rizikom, ako aj proporčnejšie stanovanie pravidiel na základe výkonnosti. My chceme naďalej pracovať na základnom právnom rámci, aby bola zajistená bezpečnosť všetkých operátorov v Európe eh, podľa miery rizika. Chcela by som eh, oceniť parlament eh, za jeho prácu na správe o drónoch. Ďalej, po štvrté, sociálne otázky. Mnoho sociálnych aspektov sa musí zohľadniť preto, aby celý tento sektor bol udržateľný, aby rástol. Musíme byť vo Mm, vedení, tak aby pracovná sila v tomto sektore bola dostatočne kvalifikovaná a pripravená. Máme tu rôzne nové výzvy, ehm, to by sa malo zohľadniť aj pre sektor zamestnanosti a sociálny dialog preto bude kľúčový v tomto procese. Ďalej po piaté, zlepšenie a inovácie. Chceme oceniť to, že zúrazňujete uplatnenie eh, systému SES-2+, čiže jednotný európsky vzdušný priestor, to by to tiež umožnilo lepší, lepší dohľad nad službami v leteckom sektore, taktiež by to umožnilo zlepšiť kapacity a ekologickú výkonnosť, eh, menej eh, dopravný zápch, taktiež zlepšené podmienky pre um, cestujúcich a ako je lepšie fungovanie celej siete. Čo sa týka um, Cezara, Máme tu dočinenia s koherentným projektom, eh, ktorý je založený na ucelenom právnom rámci a taktiež má podporu v dostatočných stimuloch eh, a prispieva ku vyššej koordinovanosti celého tohto sektora. A preto súhlasíme s vami, eh, že by sa tieto pravidla mali implementovať čo najskôr v praxi. A práve preto môžem len e, podporiť váš, e, vašu nespokojnosť s legislatívnymi úpravami, ktoré ešte stále nie sú uzavreté. Slot, e, taktiež Single European Sky 2+, a tak ďalej. Európska podpora je vysoko vítaná v tomto smere. Ďalej, šiesta téma, životné prostredie. Musíme sa venovať ekologickým dopadom v čoraz väčšej miere. Som si istá, že inovácie a rôzne technické riešenia môžu prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy leteckej dopravy. Bola som toho svetkom aj sama eh, na posledných eh, leteckých eh, slovách v Dubaji a v Paríži. Technológia naozaj je cestou budúcnosti a zároveň musíme mať dostatočne silné regulačné nástroje, aby sme regulovali emisie CO2. A musíme taktiež sa snažiť o vytvorenie globálnych riešení. Urobíme všetko preto, aby sa to podarilo. Domnievam sa, že spoločnými silami môžeme eh, dosiahnuť vytvorenie silného leteckého sektora eh, v Európe a už teraz sa teším eh, na vypočutie si vašich názorov na túto tému. Ďakujem pani komisárke Violete Bulc. Otváram rozpravu a začítam vyhlásenia politických skupín pán Marinesku mene EPP na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni. Ako pani komisárka správne povedala, Tento druh dopravy je veľmi dôležitý pre mobilitu, pre hospodárstvo, pre zamestnanosť a neviete si predstaviť, čo sa môže stať bez tohto druhu dopravy e, v súčasnosti, pretože keď e, dochádza k uštrajkom, tak vidíme, aké to má vplyvy. Preto podporujeme letecký sektor vo všetkých oblastiach, počnúť infraštruktúrami letísk, regionálnych letísk, podporou nových infraštruktúr, pretože tieto letiská to potrebujú. letecké spoločnosti tiež potrebujú správne konkurenčné prostredie a na to potrebujeme globálnu dohodu hlavných aktérov a regionov sveta, aby rešpektovali európske štandardy a dúfam, že e, rada vám udelí mandát, aby ste mohli e, začať rokovať e, s krajinami zálivu. Potrebujeme systém SES 2 plus v rámci jednotného neba a potrebujeme aplikáciu Cezara v novej architektúre leteckého priestoru a nie v súčasnej architektúre, pretože inak by sme stratili veľa financií aj času. Agentúra by sa mala venovať svojej dôležitej úlohe na medzinárodnom poli ako akýkoľvek iný priemysel, ani letecký, nemôže fungovať bez ľudí, ktorí pracujú. Je veľmi dôležité odblokovať e, e, tie témy, ktoré sú v rade v patovej situácii a vyzývam, aby ste využili to, čo sme odhlasovali v Európskom parlamente v rámci nového navrhovaného balíčka pre leteckú dopravu v mene SND pán Ertugu na dve minúty. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, kolegyne, vážna pani komisárka. Spomenuli ste mnoho z toho, v čom s vami súhlasíme. Európsky letecký priemysel eh, s 5,1 eh, miliónmi zamestnancov a taktiež s obratom eh, a s príspevkom k HDP vo výške 65 miliárd eur každoročne je veľmi významným faktorom a preto máme problémy s globálnou konkurenceschopnosťou. E, dnes tu hovoríme o tom, čo očakávame od tohto balíka v oblasti leteckej dopravy od komisie. Vieme, že európske letecké spoločnosti sú vystavené veľmi silnej globálnej konkurencii a táto konkurencia um, má za následok to, že si chcú získať istú konkrétnu výhodu aj vo forme rôznych štátnych subvencií. Nemali by sme však toto vnímať ako um, o niečo odsudenia hodné, ale je to skôr rozumná stratégia, ako sa snažiť dosiahnuť rovnaké podmienky pre všetkých, teda na základe e, spravodlivého transparentného prístupu. Chceme, aby sa prepracovala smernica 8 68 z roku 2004 a aj na vnútornej úrovni sa musíme my snažiť plniť si svoje úlohy a snažiť sa plniť e, rôzne ciele v oblasti medzinárodnej leteckej dopravy. Chcel by som poukázať na niektoré sociálne aspekty. V EÚ už ste spomenuli, pani komisárka, že budeme potrebovať dobre vzdelaných, motivovaných pracovníkov v tomto sektore, ale v tejto oblasti je ešte mnoho veľmi pochybných pracovných miest, či už ide o zmluvy s e, nulovým počtom hodín alebo rôzne iné prekerné kontrakty. Toto všetko sa bude musieť e, vylepšiť a preto navrhujem, aby sme si najskôr my splnili svoje povinnosti a potom e, ukazovali prstom na ostatných medzinárodných hráčov. Ďakujeme pekne teraz pani Foster na dve minúty. No, Mene ECR, samozrejme. Grazie, prezident. Um, v prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh tohto uznesenia. Zameriam sa na jeho obsah. Samozrejme, to úsilie, ktoré sa vyvenulo na prácu v skupinách. Žiaľ, sú štyri e, oblasti, ktoré nemôžeme podporiť z mnohých vecí. A to je odsek 7, hospodárska súťaž. Nie je našou úlohou o tom, ako budú globálni e, prevádzkovateľ alebo letecké spoločnosti podnikať alebo budú financované. To nie je vecou EÚ. My nie sme predsa v postavení, aby sme mohli zasahovať do tretich krajín. Takýto prístup by vážne porušil dôveryhodnosť EÚ a taktiež vniky. Moja druhá pripomienka sa týka časti o sociálnom programe zdôrazňujeme, že letecký priemysel je rastúci sektor, ktorý priťahuje vysoko kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov a aby sme to udržali, tak legislatíva o pracovných podmienkach, normy, postupy, kolektívne vyjednávanie, to všetko by malo byť zachované. Žiaľ, ten ďalší odsek a ďalšie odseky sú veľmi preskriptívne a zachádzajú do detajlov zmluv, miest, pracoviska a podobne. Teda veci, ktoré sa neriešia priamo vo výbore pre dopravu. Ďalej odsek 23, tam je odkaz aj na úlohu asi VKO. A ja som za to, aby ESA bola uznaná ako efektívna bezpečná agentúra. My nepodporujeme jednotný európsky hlas tejto oblasti na celom svete. Jednotlivé krajiny sú priamo na, e, za, sú e, zmluvnými stranami IKAO a Čikagskej dohody. A nakoniec, pán predseda, toto sú tie hlavné dôvody, prečo sme prišli s osobitným uznesením ECR a nebudeme tentokrát môcť spôsob, podporiť spoločné uznesenie. Ale ďakujem spravodajcom i aj komisárke a za to, že ste prijali aj naše návrhy. A teraz pani Meissner, nech sa páči, za ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj pani komisárka, za vaše názory, aj vaše dojmy z cesty do štátov zálivu. Áno, letecká doprava je veľmi dôležitým hospodárskym faktorom v Európe a je pre nás veľmi dôležité, pretože na tom závisí mnoho pracovných miest. Aj priamo je dôležité, aby sme tento sektor mali silný a zachovaný. A máme rôzne veci, čo musíme spraviť. V jednom rade je to viac inovácií a potom potrebujeme napríklad tu nové energie, nové materiály. Pred tromi rokmi som získala predstavu o tom, ako bude vyzerať lietadlo v budúcnosti a ako bude riešená palivová otázka, ale myslím, že tak ďaleko ešte nie sme a musíme ďalej robiť výskum a vývoj. Takže potrebujeme lietadla, ktoré sú tichšie, potrebujeme aj možnosť jednoduchej bezpečnostnej kontroly a to všetko sa dá dosiahnuť. Potrebujeme globálne riešenia pri obchodovaní s emisiami a samozrejme potrebujeme riešenie pre hospodárskú súťaž, konkurencieschopnosť. Nielen štáty zálivu, ale aj iné štáty stiažujú túto súťaž pre európske letecké spoločnosti. nariadenie 868 by sme mali ešte raz preskúmať, aby sme videli, či je dostatočne dobré pre niekale podmienky. Naozaj to treba prehodnotiť. Avšak ja si myslím, že je rovnako dôležité uvažovať o tom, že tu máme nielen letecké e, spoločnosti a trasy, ale máme pracovné miesta na letiskách, v leteckom priemysle a keď príde návrh komisie, tak musíme dbať na to, aby sme mali rozumný, vyvážený návrh riešenia zlepšenia konkurencieschopnosti Európy v týchto oblastiach. Dá sa to samozrejme riešiť aj cestou zmluv o vzdušnom priestore. To je v našom spoločnom uznesení. Ešte niekoľko vecí, čo som chcela povedať. Pracovné podmienky sú veľmi dôležité. Potrebujeme príťažlivé pracovné miesta a ďalšie vzdelávanie. Potrebujeme aj cestujúcich, aj pre cestujúcich aj pre posádku dobrú bezpečnosť, satelitné systémy, ktoré vždy nájdú lietadla, keď sú v problémoch, potrebujeme lepšiu starostlivosť o psychické zdravie pilotov, ako aj možnosť, že keď máme nové systémy, ktoré, e, e, aby tam boli zohľadnené aj malé zariadenia, stroje. Ešte chcem zdôrazniť, že potrebujeme jednotný európsky priestor, to sme zdôraznili, chceme na tom pracovať a dúfam, že sa nám to aj v budúcnosti podarí. Ďakujem. A teraz pani López Bermejo Paloma. Na 1,5 minúty v mene Guengel, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade by som hovorila o sociálnej otázke v leteckom priemysle spotrebitelia sú tiež, alebo lepšie povedané, predovšetkým výrobcovia a akýkoľvek zisk, ktorý sa získa eróziou ich pracovných podmienok, nemôže sa chápať ako skutočný zisk. Hovorím to preto, lebo práve letec v obecnosti sú sektory, ktoré sú najviac postihnuté sociálnym dumpingom. Situácia je taká vážna, že ohrozuje aj leteckú bezpečnosť, tak ako to hovoria nedávne štúdie. Preto žiadam od komisie, aby nešla ďalej cestou liberalizácie sektoru na úkor zamestnancov, tak ako sa to navrhuje v takých dohodách, ako je TISA alebo cestou jednotného neba. Musíme vychádzať e, z predchádzajúcej harmonizácie pracovných podmienok a z kolektívneho vyjednávania, inak sa budú naďalej ničiť kvalitné pracovné miesta a budú sa zhoršovať pracovné podmienky a rada by som vyjadrila solidaritu s pracovníkmi z Air France v ich poslednom konflikte. A ešte dve témy. Otázka verejného vlastníctva a spolu s liberalizáciou sektoru videli sme vážne privatizácie aerolíniek, a reštrukturalizácia v tomto sektore sme proti tomu, pretože ako ukazuje prípad ANI v Španielsku, sú to skutočné škandály, sú to vlastne darčeky verejnej sféry e, súkromnej a ku klimatickým zmenám. Sektor letectva je veľkým emitorom emisí a preto by som žiadala komisiu, aby zasiahla aj v tomto zmysle. Ďakujem. Pani Deli, na 3 minúty v mene zelených máte rekordný rečnícky čas. Pani komisárka, vážení kolegovia, letectvo je to, ktoré najviac zo všetkých dopravných sektorov emituje emisiu na segment na kilometr je trikrát znečistujúcejší než automobilová doprava. Len si to predstavte Eh, Londýn, New York, tam aj späť generuje toľko emisí ako osoba, ktorá sa zohrieva alebo ktorá používa kúrenie jeden rok. Ale čo je bizarné, táto letecká doprava má výnimku z dane, nie sú dane z kerosenu alebo DPH. A letecké spoločnosti sú šampiónmi eh, fiškálnych eh, daní, fiškálnych darčekov E, vlastne kerosen je jediné fosílne palivo, ktoré nie je zdanené. A prečo? Zatiaľ, čo ani letecká doprava nie je dostatočne zdanená. Do roku 90 e, ceny leteniek sa znižovali a emisie sa zvýšili o 110 a mohli by sa do roku 2050 aj strojnásobiť e, a to nás zavedie ďalej než k dvoj stupňovému navýšeniu teploty. Zdaňme konečne kerosen ako iné fosilné palivá a prestaňme s minimálnou DPA v letectve. Ďalšia výzva je sociálna. Letecký sektor sa stal ekonomickou džunglou, kde je všetko povolené. E, nezávislí živnostníci, e, e, skrinkové firmy, poštovej schránky a tak ďalej. Pani Bulc, ja vám verím. V júni ste nám povedali, že e, nebudete zabúdať na všetky tieto témy, tak konajte, prestaňme so sociálnym aj fiskálnym dumpingom v letectve, ktoré idú vždy na úkor zamestnancov. E, aplikujme úpravu 885, ktorá sa nikdy neaplikovala. Prestaňme s fungovaním z Ryanairu alebo Norwegian Airlines a prinúťme ich, aby aplikovali právo. Naša úprava nám takýmto spôsobom umožní bojovať proti e, nekalej hospodárskej súťaži týchto arabských leteckých spoločností, ako je Katar, e Arabské Emiráty a tak ďalej. Ako chcete, aby európske letecké spoločnosti aplikovali pravidlá a bojovali e, proti tejto konkurencii, keď nemajú rovnaké pravidlá. Máme pred nami tri výzvy. Klimatickú, sociálnu a medzinárodnú. Treba na ne odpovedať hneď dnes. Uznesenie EPP na to vôbec neodpovedá, ale uznesenie ekologických e, strán má konkrétne odpovede pretože ide nám o planétu, o zamestnancov, o spotrebiteľov, ktorí znovu ale zaplatia e, za aplikáciu tých cieľov, ako je voznesenie PP. Pani a je to máte len jednu minútu, nech sa páči v mene EFDD. Vážení kolegovia, najlepšia európska letecká spoločnosť za posledných 5 rokov podľa Skytrax nie je členského štátu, ale je to Turkish Airlines. Svet sa mení a letové trasy odchádzajú z Európy do Ázie alebo na Stredný východ. Ak sa pozrieme na okolo v najväčšie letecké spoločnosti v počte e, pasažierov je Emirates, Qatar Airways a tak ďalej Nemôžeme si nevšímať, že politiky v Európe skrachovali. Je tu čím ďalej tým masívnejšia prítomnosť zahraničného kapitálu v našom priemysle. Napríklad to, čo sa stalo v Taliansku s predajom väčšinového podielu kapitálu Alitalie, ktorá bola donedávna našou vlajkovou leteckou spoločnosťou, predalo sa to Etihadu a vláda Renci to ukázala ako riešenie predchádzajúcich problémov, aký je výsledok slabý nekonkurenčný priemysel, ktorý je dizorientovaný, nemá jasnú planifikáciu ani v, v tokoch, ani v lokálnom prepojení. A čo chce urobiť komisia? Treba zmeniť tendenciu z minulých rokov a dať európskemu priemyslu nový život. Treba ho ochraňovať z oči voči zahran- zahraničným firmám, alebo sa budeme, budeme len pozerať na nevyhnutný úpadok. Ďakujem za ENF pani Arnutu. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani komisárka, vážený prítomný, úvodom by som pri, e, udal, povedala, že nemám veľkú dôveru k SS2+. Môžu tam byť síce tie najlepšie ciele a obávam sa, že pod zámienkou zjednodušenia fungovania letec, letectva tak e, e, nedosiahneme ciele Rezolúciu, ktorú navrhujete, je zaujímavá z komisie v niektorých bodoch, hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť. My sme za posilnenie bezpečnosti vo všetkých oblastiach. Charakter letectva ja e, poznám veľmi dobre, pretože som dlho pracovala pre Air France. Vyžaduje maximálne bezpečnostné opatrenia a je čas, aby sa prijali opatrenia, aby orgány eh, civilného letectva eh, mali eh, dostatočné možnosti fungovania po, pod ráme v nemeckej leteckej firmy. Keď chceme podporiť konkurencieschopnosť európskych leteckých spoločností, nemôžeme ostať so založenými rukami a pozerať sa, ako naše historicky národné letecké spoločenstva sa predávajú, spoločnosti sa predávajú. Naše spoločnosti neprežijú, ak nebudú mať rovnaké podmienky s ich konkurentmi, hlavne z krajín ako je Turecko či krajiny zálivu. Tieto spoločnosti sú vládami široko podporované subvenciami, majú fiškálne výnimky, majú takmer e, paliva zadarmo kým na európskych leteckých spoločnostiach ležia veľké náklady a nemajú žiadnu podporu, pretože komisia to zakázala. Žiaľ, kolegovia, e, túto logiku nevyriešime dokonca, keď odporúčame komisiu, aby znížila emisie skleníkových plynov, tak nevyhnutne e, zvýšite nároky na letecké spoločnosti a v konečnom dôsledku to zaplatia pasažieri. Ďakujem za pozornosť. Za nezaradených pán Epitideos na jednu minútu. Eh, Ďakujem, pán predseda. Letecká doprava má všetky podmienky na to, aby sa mohla vyvíjať k, smerom k naciemu motoru štátov EÚ. Ale to znamená, že musíme zmeniť stratégiu EÚ tak, aby sa dokázala vyrovnať s výzvami súčasnosti. Ale najprv toľko. Letecká doprava musí byť konkurencieschopná aj sa musí vyrovnať s tlakom zahraničných leteckých spoločností a tu je dôležité riešiť nekalú súťaž, posilnenie bezpečnosti letov, ako aj možnosť, aby technológie najvyššej kvality sa, a, sa zavádzali, aj také, ktoré chránia životné prostredie musíme mať vysoko kvalitné pracovné miesta v leteckých spoločnostiach a musíme dokázať zohľadniť technický rozvoj. Musíme aj prijať opatrenia na úrovni štátov, aby sme realizovali to, čo som teraz povedala. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Van de Kampovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať kolegovi Marianovi Marinesku, ako aj Ismailu Ertugovi, ako aj kolegyne Meissnerovej, že sa nám podarilo ako parlamentu prísť s jasnou, zrozumiteľnou rezolúciou, uznesením na riešenie situácie v leteckom odvetvi. Chcem, pán predseda, povedať, že očakávania určite v politickej skupine EPP sú veľmi vysoké. Naozaj chceme mať do 2. decembra inovatívny a konkurencieschopný materiál, kde bude jasné, čo chce pani Bulcová dosiahnuť v leteckom priemysle v Európe počas funkčného obdobia. A ja dúfam, že 2. decembra to tak aj bude. Štyri body. Poprvé, konkurencia a letecký priemysel v Európe je vlastne veľmi malý, pán predseda. My sa musíme dostať dostať na svetovú úroveň a tam konkurovať, ale to sa musí udiať čestne a vieme, že máme určité pochybnosti o niektorých krajinách z ďalekého alebo z Blízkeho východu, či to tak prebieha. To je jedna vec na zamyslenie. Druhá vec je samozrejme oblasť inovácií. Európsky letecký priemysel, ale aj vývoj okolo drónov, okolo satelitných systémov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre európsky priemysel a to musíme naozaj podporovať a pestovať. Tretia vec, a to chcem povedať, to je aj na adresu kolega Ertugovi, to je sociálna agenda v leteckom priemysle. Vidíme niekedy tvrdú situáciu a Európa musí dbať na svoju sociálnu agendu. A na záver, pán predseda, bezpečnosť. Videli sme to a teraz znovu v Egypte to je skôr otázka e, viac e, security než safety, že bezpečnosť v leteckom priemysle a leteckej doprave je pre nás všetkých veľkou výzvou. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Ayala Sender, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani komisárka, poprosím vás, keď budete rozvíjať tento balíček koncom roka, nezabúdajte na 850 miliónov cestujúcich, ktorí lietajú nad európskym priestorom a preto žiadame, a je to naliavé, aké sú práve cestujúcich právo na bezpečnosť, pohodlnosť, prístupnosť a obrana proti tým e, leteckým spoločnosťam, ktoré sa vysmievajú týmto právam. Nezabúdajte na 500 tisíc zamestnancov v sektore, ktorý pod veľkým tlakom tzv. konkurencie, tak máme tu mladých pilotov, ktorí nielenže nedostávajú platy, ale platia za to, aby nestratili licenciu alebo personál v kabíne, ktorý lieta celé týždne bez toho, že by sa dostal domov. A keď sa zameráte na toto, tak to pochopíte a vyriešite. A potom myslieť na európskych občanov, ktorým treba zabezpečiť prístup k letiskám aj regionálnym. Potrebujeme silný letecký priemysel, ktorý bude nielen stavať a budovať, ale aj recyklovať, ale zároveň priemysel, ktorý bude konkurencieschopný. Ďakujem pani Ayala Sender, pán Poreba na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni. V leteckej spoločnosti stoja pred mnohými výzvami v oblasti hospodárskej súťaže, či už interne aj celosvetovo. Náš vnútorný trh je o regulácii a obmedzovaní a medzi EÚ obchod v, s emisiami oslabuje letecké spoločnosti EÚ. Vyzývam vás, pani komisárka, aby decembrový návrh komisie, ktorý budete prezentovať, zvyšoval konkurencieschopnosť EÚ e, a uviedol aj dlhodobú stratégiu rozvoja letectva v EÚ. Chcem aj zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú regionálne e, letiska, tak ako je to u mňa v mojej oblasti. My máme letisko v Miašonke, to je teraz v sekundárnom e, okruhu, ale časom sa, že stá dôležitým letiskom, ktoré odľahčí väčšie letiska v Polsku. Preto vás vyzývam, pani komisárka, že čakáme na tento návrh, na váš návrh. To je návrh, ktorý by mal strategicky prispieť k rozvoju leteckého odvetvia v Európe. Ďakujem. Pán Telička na jednu minútu a poprosil by som pán europoslancov, aby svoje prejavy rýchlo nečítali, pretože je takmer nemožné ich tlmočiť. Ďakujem veľmi pekne, že sa tešíte našej rezolúcii. Zdá sa, že ideme rovnakým smerom a že máme veľa spoločného. Ja považujem uznesenie za vyvážené a myslím, že sú tam dobré ciele, ale v prvom rade sa chcem zamyslieť nad tým, čo povedali niektorí kolegovia Zdá sa mi, že to, že niektorým leteckým spoločnostiam sa nedarí, nie je chyba členských štátov alebo leteckej spoločnosti. Vždy za to obvinujeme EÚ. Samozrejme, potrebujeme letecký balík, potrebujeme riešiť problémy, musíme sa pozrieť na vnútorný trh, musíme mať rovnaké podmienky, ako ste povedali. A ak sú niekde problémy, treba ich riešiť. Komisia sa bude musieť usilovať ale protekcionizmus nie je východisko. Ja si myslím, že to nemáme robiť, takže pani komisárka, chcem povedať, že aj my sme netrpezliví. Myslíme si, že tých 7 bodov, čo sme naznačili, keď sa dobre rozpracuje, budú predstavovať dobrý základ ďalšieho vývoja. Mám veľké očakávania, ale myslím si, že zásada má byť skutočná konkurencieschopnosť a som presvedčený, že ste v tom istej línii. Ďakujem a teraz pán kolega Chuntis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Očakávame e, finálne návrhy Európskej komisie pre leteckú dopravu a to, čo žiadame, je, aby sa prestalo s akoukoľvek privatizáciou leteckých spoločností alebo letisk počas tohto obdobia v Grécku počas aplikácie programu tá grécka vláda predala alebo vyrabovala množstvo významných greckých letisk turistického významu pod e, vplyvom euroskupiny a teraz je to pod správou Frankfurtu a, do, a správou Lufthansa. Tu hovoríme o skutočnej ekonomickej e, nadvláde, ekonomickom ponižovaniu, pretože Frankfurt a Nemecko bude mať kontrolu nad greckým cestovným ruchom E, ide o dohody, ktoré sú podpísané na dlhú dobu a sú to dohody koloniálneho charakteru. Grécky národ generálnym štrajkom zajtra bojuje za to, aby grécka vláda prestala s aplikáciami týchto povinných imperialistických opatrení, pán Pieper. Oceňujem, že je tu aj prítomné veľké množstvo návštevníkov. Toto je veľmi špecializovaná rozprava za prítomnosti kompetentnej komisárky a sú tu predstavitelia europoslancov z gestorských, z kompetentných parlamentných výborov, hlavne výboru pre dopravu a za chvíľu sa sála zaplní, pretože bude hlasovanie. Pán Pieper. Frau... Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Európska letecká doprava je pod tlakom, sú tam obchodovanie s emisiami, pracovné súboje a tak ďalej a tak ďalej. A osok má z toho konkurencia, dôsledky sú tragické. Len minulý rok v našom leteckom odvetvi došlo k strate 20 tisíc pracovných miest a preto toto odvetvie potrebuje nový štart, oslobodený štart. O to sa musí postarať aj sám inovácie, premiesňovanie a tak ďalej, to sú ťažké procesy, ale aj Európa musí zlepšiť rámcové podmienky a komisia, pani Bulcová, musí konečne brať konkurenčné právo vážne a zapojiť ho. Čiže nielen veci oznamovať, ale robiť aj primeranú legislatívu. Členské štáty musia nakoniec, na, konečne súhlasiť s jednotným európskym nebom pretože my e, musíme takouto cestou ísť a parlament si musí uvedomiť, či budeme zvyšovať jednostranné zaťaženie, alebo či spravíme niečo pre posilnenie konkurencieschopnosti. Prvý krok urobíme dnes, dámy páni. V tomto návrhu uznesenia sa nachádza veľmi do, veľa dobrých bodov, pokiaľ ide o podporu techniky, pokiaľ ide o férovú konkurencieschopnosť, a pokiaľ ide o konkurencieschopné letiska, to sú veľmi dobré úlohy pre komisiu a my sa už tešíme na ďalšie kroky, ktoré týmto budú nasledovať. Ďakujeme. Nech sa páči, pán Ueli. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som takisto chcel privítať pána komisára. je jasné, že tu viacerí spolupracujú na tejto oblasti a ja som vlastne ten, ktorý tu zastupuje cestovný ruch. To je moja expertíza a ja tu hovorím v mene desiatich miliónov zamestnancov v tejto oblasti a dvoch miliónov spoločností. Obchodný ruch, tento sektor, to znamená letecké spoločnosti, kde sú mm, zaangažované viaceré zúčastnené strany, tam sa uvádza, že vlastne Európa je číslo jedna, pokiaľ ide o destináciu cestovného ruchu, ale to sa môže zmeniť. Aké tu máme problémy? To je systém víz, budeme hovoriť o novom e, systéme zjednodušenia víz a druhá vec je pravidlá pre letectvo, to znamená, to sú všetko prekážky, ktoré túto situáciu pre desiatky miliónov turistov napríklad z Číny sťažujú, ktorí chcú prísť do Európy. Takže to je veľmi dôležitý sek- sektor, kde sa dá vytvoriť veľa pracovných príležitostí. Preto potrebujeme nové pravidlá. Pán Van Dalen, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Tento parlament sa opätovne snaží podkopať svoju vlastnú dôveryhodnosť. My vieme, že komisia, ktorá napísala tento balíček, predsa len tu je tá situácia taká, že tesne pred prezentáciou tohto balíčku zo strany komisie sme tu mali celý zoznam želaní zo strany parlamentu, ktoré sa tu predložili. Je ťa, škoda, že sa to sa plitvalo toľkým papierom. Čo je dôležité, je, aby sme mali rovnaké pravidlá hry v leteckom sektore aj vo vzťahu k Blízkému východu a po druhé je dôležité, aby lety cez rizikové oblasti boli skutočne veľmi dôsledne kontrolované, aj pokiaľ ide začekovanie batožiny. A po tretie, opatrenia dumpingu musia byť e, zrušené. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pani komisárka, celí, celí kolegovia. Toto uznesenie, ktoré nám tu predkladáte, nám ukazuje, že akú veľkú dôveru vlastne vy vkladáte do toho sektoru a hovoríte o jeho dôležitosti. Ale sú tu určité ne- problémy, ktoré ma, e, ktoré ma znepokojujú, pretože rada zostáva aj naďalej, e, dosť taká uzavretá a vlastne odmieta konkrétny pokrok. Tento nový balíček vlastne e, znovu dá právomoci do rúk členským krajinám. A druhá otázka, ktorú tu mám, keď tu máme nové zodpovednosti, pokiaľ ide o agentúru pre bezpečnosť leteckého e, sektora, zdá sa, že tu chceme znižovať kapacity a finančné prostriedky do tejto oblasti na úrovni Európskej únie. Pokiaľ ide o kapacity tohto sektoru, e, tento sektor je pre nás veľmi dôležitý a preto by sme sa mali predovšetkým sústrediť práve v oblasti inovácie, aby sme jednoducho e, v tejto oblasti urobili význačný pokrok. A zatiaľ tomu tak nie je. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Grandes Pascal. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme pani komisárke, že prišla medzi nás. Ehm, ja teda chválim uznesenie aj jeho obsah. Sektor potrebuje nový impuls, aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť pre naše podniky, pre letiska. Tri dôležité e, skupiny samozrejme potvrdili toto uznesenie. Pokiaľ ide o konkurencie, schopnú hospodárskú súťaž, komisia musí mať eh, na, na vedomí reciprocitu s tretími krajinami. Ide o odvetvie, kde pracujú vysoko kvalifikovaní ľudia. Musíme nesmieme zabúdať na bezpečnosť. Tu treba samozrejme posilniť. Očakávame opatrenia od komisie. Predsa len je tu ale jedna téma, ktorej sa vyhnúť nemôžeme. Bod 28 je bodom. Ja viem, že sa tam necituje Gibraltar, ale predsa len pokiaľ ide o využívanie letiska Gibraltar a e, údajného blokovania, ale to, nie, to blokovanie neexistuje. To je otázka suverenity preto ani komisia, ani rada jednoducho k tomu nemajú čo povedať. Je to problém medzi dvomi suverénnymi štátmi, Španielskom a Veľkou Britániou. To predsa nesúvisí s našou témou, takže určite si želáme, aby Veľká Británia samozrejme zostala naďalej v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani de Monte pán predseda, vážená pani komisárka. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme čoskoro mali v rukách tento balíček, vďaka ktorému by sme riešili problémy sektora. Vzhľadom na predpokladané zvýšenie premávky a konkurenciu medzi letiskami potrebujeme, aby sa rada pousilovala a aby sa návrh, návrh nariadenia, pokiaľ ide o prisudzovanie slotov, čo najskôr schválilo. Pokiaľ ide o letecký balíček, tam je veľmi dôležité eh, implementovať čo najskôr formát jednotného európskeho neba, optimálne využívať jednotlivé sloty a výzvu potrebám všetkým užívateľom. Samozrejme, nezabúdajme aj na cestovný ruch. Uľahčí sa, um, uľahčí sa aj plánovanie ciest a ďalším dôležitým aspektom je bezpečnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Zlotovský, nech sa páči na minútu. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, počet pasažierov e, v leteckom sektore narastá. A toto je vlastne dôvod, prečo by sme mali byť pyšní na tento sektor. Pretože tento spôsob prepravy e, však prináša aj zo sebou určité negatíva. Európska komisia má pravdu, keď chce výjsť v ústrety budúcnosti prostredníctvom návrhu tohto balíka, ale takýto balíček nepovedie k tomu, aby jednoducho nemal by viesť k tomu, aby sa zastavil tento sektor. Nemôžeme takto zaťažiť podnikateľov, podnikateľskú sféru v tejto oblasti administratívne. Musíme sa postarať predovšetkým o bezpečnosť našich pasažierov a pilotov a musíme nájsť spôsob, aby sme sa vyhli možným hrozbám v tej najvčasnejšej fáze. Inovácia je veľmi dôležitá na to, aby sme vytvorili efektívne prostriedky na kontrolu leteckého sektoru. Musíme aj naďalej investovať do infraštruktúry a musíme to robiť oveľa rozumnejšie, ako sme, tomu robili, ako sme to robili doteraz. To sa netýka iba letísk, ale aj prepojení letísk a miest. Potrebujeme nájsť spôsoby, aby sme sa vyhli nekalej konkurencii, ktorá jednoducho nedodržiava pravidla voľného trhu. Dúfam, že tento návrh komisie ponúka odpovede na všetky tieto otázky. Nech sa páči, pani Bilbao Barandika. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka. Európska únia má novú príležitosť prostredníctvom tohto balíčka, aby sme mohli preukázať, že sme schopní využiť príležitosti, ktoré sa ktoré sa týmto otvárajú nám a našim podnikom. Naozaj treba čo najskôr implementovať jednotné európske nebo. Okrem toho, len spoločne môžeme len spoločne na globálnom trhu um, vyhnúť sa nekalej externej um, konkurencii aby, a môcť sa vyhnúť praktikám, ktoré ktoré by mohli poškodiť náš sektor. Musíme sa snažiť znížiť administratívne bremeno, musíme, musíme zriadiť systém tak, aby sa dal využívať jednotný cestovný lístok, jednotná letenka a aby sme mohli zároveň aj výjsť k ústretí čoraz viac rastúcemu dopytu preto, pani komisárka, dúfame a teda tešíme sa veľmi na návrh. Ďakujem veľmi pekne. La parola l'onorevole Lukaševska. Nech sa páči, pani Lukaševska. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący, pani kom... Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka. Letecký sektor veľmi prispieva k hospodárskemu rastu v Európskej únii, aj pokiaľ ide o navyšovanie počtu pracovných príležitostí a služieb, ktoré máme v cestovnom ruchu takisto prispieva aj k mobilite a ku kohezii e, Európy. Takže tento sektor poskytuje viac než 5 miliónov pracovných miest v Európe. Príspevok HDP v Európe je, je na úrovni zhruba 365 miliárd eur. Toto všetko poukazuje na to, aký dôležitý je tento sektor. Avšak vidíme, že sú tu aj určité problémy v tomto priemysle a preto by sme mali urobiť kroky, aby sme na jednej strane zabezpečili e, riadnu hospodárskú súťaž a určitú sieť prepojení, ale na druhej strane musíme robiť všetko preto, aby bola zabezpečená zodpovednosť, e, bezpečnosť pasažierov v tomto sektore a musíme postupovať tak, aby sme jednoducho zohľadnili práva tak prepravovateľov, ako aj pasažierov. Zároveň musíme myslieť aj na európsky vzdušný priestor, pretože súčasné úpravy ako keby znižovali našu schopnosť celosvetového hľadiska. Dúfam teda, že Európska komisia zoberie všetky tieto veci do úvahy, bude rýchlo konať na to, aby sme dosiahli naše spoločné ciele a my teraz potrebujeme naformulovať stratégiu pre celý letecký sektor do blízkej budúcnosti. Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Sehnalová. Ďakujem za slovo, vážená pani komisárka. Ďakujem pekne, pani komisárka, kolegovia a kolegyne. Chcela by som sa takisto vyjadriť k pripravenému leteckému balíčku. Väčšina z nás vie, že letecký trh je jeden z najviac liberalizovaným trhom na svete. Konkurencia tu je obrovská a takisto nie je nová vec, že v rámci týchto postupov dochádza k praktikám, ktoré oslabujú sociálne štandardy. Týka sa to aj zlej situácie leteckých posádok. To je spôsobené rôznymi formami zamestnávania. Sociálne aspekty v tejto doprave nemôžu byť podceňované. O to menej, ak by mali nejaký negatívny vplyv na bezpečnosť. Dôvera v bezpečnosť leteckej dopravy, od, to, od tej závisí vlastne od tejto dôvery budúcnosť leteckej dopravy. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Dalton. Um, Ďakujem pekne. Pán predseda Rainer a EasyJet urobili všetko dobre pre rozvoj, ako všetky peniaze, ktoré sme my do toho dali, a to je súkromný sektor. A letecký, priestor, letecký priemysel je biznis na celom svete, takže musíme podporovať hospodárskú súťaž, musíme podporovať nové riešenia a musíme hľadať aj alternatívne formy pohodných hmôt. Musíme podporovať programy ako Cezar a musíme prijať programy s našimi partnermi. V čase, keď sú tieto kapacity limitované, musíme podporovať aj dvora, e, naše regionálne e, letiska ako Birmingham. Letecký sektor nie je e, sprostený daní, ako, nie je to tomu tak, ako si myslia niektorí, niektorí ľudia ak letíte z Anglicka do Nemecka, tak platíte 42 e, libier, e, pokiaľ ide o dane. Takže toto jednoducho treba zrušiť. Takýmto spôsobom urobíme niečo pre tento sektor, pretože musíme sa vnímať v globálnom sektore. Ďakujem. Honorevole. Nech sa páči, pán poslanec van Miltenburg. Ja, dank u voorzitter. Ik wil uh, toch een punt maken wat ook... Ďakujem, pán predseda. Chcem hovoriť o čom si, čo je v uznesení, a to sú práva uh, pasažierov revízia nariadenia z roku 2004. Momentálne je to v rade blokované a chápem, aké politické problémy e, s tým súvisia vo Veľkej Británii v Španielsku, ale tieto politické pochybnosti a táto citlivá otázka blokuje vlastne celý letecký sektor v Európe. Podniky chcú tu aby e, práva boli uznané. Komisia e, interpretovať e, e, terajšie pravidlá v očakávaní tých nových. Neteší ma to veľmi, pretože pre mňa je veľmi dôležité vyvíjať náradu tlak, aby vznikli nové pravidlá, aby sa vydali, pretože len s novými právnymi predpismi vznikne e, potrebná právna istota. A mojim, ko, ko, mojich kolegov v rade za Holandsko chcem vyzvať, aby konečne konali. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Bach. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, ďakujeme za vaše úvahy, pokiaľ ide o balíček pre leteckú e, dopravu. Súhlasím, že potrebujeme tie nevimpulzy, aby letec, le, le, le, letiská e, i celú, celá branža boli v lepšej pozícii. Ako ste povedali, potrebujeme dlhodobú stratégiu dlhodobé pracovné miesta. Mno, to všetko nás vyzýva, aby sme e, pri tých hospodárskych a ekonomických úvahách, o ktorých hovorili predrečníci, pri teda v celom chápaní to, tejto problematiky by sme tu sociálnu dimenziu nemali e, zabúdať. Pracovné podmienky sa predsa pretavujú aj do bezpečnosti v, let, v letoch. Na konferencii sociálnej agendy pre dopravu sa tieto problémy vymenovali. Potrebujeme vysoko kvalifikovaných, e, kvalifikovaných pracovníkov a musíme e, všetko zakotviť v sociálnom dialiku. Potrebujeme jasnú defi- de- definíciu jednotlivých pojmov, pravidel mobilného zamestnávania. A čo ale nepotrebujeme, čo sa musí odstrániť, to sú tie e, zvláštne, atypické zamestnanecké zmluvy, systémy pay to fly, tie e, nulovohodinové zmluvy a tak ďalej. Ďakujem. Teraz má slovo pán e, Nilsson. Ďakujem, vážená pani komisárka. Teší ma, teším sa na ten e, decembrový návrh. V minulých rokoch sme videli, ako pracovný trh v leteckej kom sektore e, sa čoraz viac e, podobá na divoký západ. Mm, sú tu, je tu obrovský tlak, sociálne normy e, sú pod tlakom. To všetko dlhodobo ohrozuje bezpečnosť, preto musíme proti, čo, proti tomu konať a vytvárať príslušné právne predpisy. Preto je aj dôležité, aby Európa v tejto oblasti silnejšie spolupracovala. Nemôžeme dopustiť, aby bezpečnostné otázky medzi jednotlivými národnými eh, orgánmi sa kde si stratili. Eh, musíme posilniť orgán a mandát eh, leteckého úradu. A ak je tu nejaký bod, kde je potrebná veľká potreba podpory obyvateľstva, tak to je bezpečnosť letovej premávky. Je tu teda prepojenie medzi horšími sociálnymi podmienkami a zhoršenou bezpečnosť, preto musíme obe témy riešiť spoločne. Teraz má slovo pán Koch. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, e, že môžeme hovoriť o tomto celom balíčku e, legislatívy, aby sme mali koherentné zákonodarstvo a aby to neboli osamotené opatrenia, kde by bolo nebezpečenstvo, že by si odporovali. Je to koncept, ktorý asi bude úspešný to nemožno, nebolo možné rozpoznať pri železničnom balíčku. Preto sa teším na budúcnosť. Po leteckom balíčku môžeme čakať balíček e, cestný a v konečnom dôsledku legislatívny balíček pre námornú dopravu. Vynikajúca vec, e, pani komisárka. Letecká doprava má e, globálny rozmer a preto by sme sa mali vyhnúť krokom iba individuálne európskym. Napríklad pokiaľ ide o emisie, je e, potrebné len a zmysluplné len e, medzinárodné dojednanie. Pre mňa sú to také obchodné dojednania, tieto zmluvy, ako aj TTIP. Nemalo by to... E, teším, teším sa, že v našom uznesení máme konkurencieschopnosť, ktorá často prichádza zkrátka. Dnes musia čeliť naše letecké spoločnosti veľkej konkurencii, najmä od krajín z Perského zálivu E, praktiky podporovania, e, e, ktoré sa tu nepoužívajú. Preto je želateľné, aby komisia sa zaoberala touto otázkou a príslušné pozmenenia v rámci balíčku realizovala. A potom ešte prozba na naše členské krajiny. EÚ môže len vtedy byť serióznym partnerom na európskej úrovni, keď sa nám podarí na celoeurópskej úrovni pôsobiť spoločne. Ďakujem. Slovo má pán Simon. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, problém v leteckej doprave po dlhú dobu je ten, že sa na tento sektor pozeráme e, ako na e, oblasť, kde sa pýtame ich na ich e, sektor izolovane, ale nepýtame sa, ako by sa mohol zapojiť do celej spoločnosti. Mali by sme skončiť tieto e, absurdné situácie, kde e, v Spojenom kráľovstve sme sa, sme sa rozhodli postaviť letisko v Londýne, kde sme mali vlastne sa rozšíriť skôr regionálne letiská, kde takmer 2 miliardy prichádzajú pre národnú ekonomiku z takéhoto mesta, takže malo by to byť oveľa viac. Keď poč- posudzujeme strategický význam našich letísk pre celú ekonomiku, potrebujeme posudzovať pracovné podmienky ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. Nechceme tie kontrakty pay to fly a podobné iné v takejto dôležitej branži. Ďakujem. Grazie. La parola all'onorevole Montero de Aguiar. Pani poslankyňa Monteiro de Aguiar, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, áno, výzvy, ktoré stoja pred um, letectvom sú naozaj značné. Hovoríme o leteckých spoločnostiach, hovoríme o aeronautickom priemysle, ale um, hovoríme aj o samotných letiskách. Letiska ktoré čelia čoraz viac zvyšujúcej sa konkurencii, často aj e, neférovej konkurencii zo strán um, tretich krajín. Znížila sa konektiv- letisková kolektivita v Európe a to je v ostrom rozpore s tým, čo sa deje v tretich krajinách. A uh, tieto zmeny spolu so zmenami trás mali dosah najmä na regionálne letiská. Preto som chcela využiť e, túto príležitosť a obrátiť sa na vás, pani komisárka, a povedať, že ja si myslím, že je zásadné, aby Európska komisia um, zapracovala aj regionálnu stratégiu v oblasti letectva do tohto materiály, do tohto materiály, materiálu. Naozaj aj regionálne letiska musia byť súčasťou riešenia a to by malo samozrejme zapadať aj s mapou hlavných centier. Regionálne letiska spajú ľudí, služby a tak ďalej. doprava a infraštruktúra sú aj vstupnými bodmi vlastne pre turistov, ktorí do krajiny prichádzajú a i to je dôležité pre regionálne hospodárstvo. Letiská sú preto dôležité pre koheziu regiónov. Ďakujem veľmi pekne. La parola l'onorevole Caputo. Sa páči, pán Caputo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európsky letický sektor sa musí, musí riešiť mnohé výzvy. Uh, a Európska komisia nám predkladá ambiciózny balíček, ale nedokážeme si už nevšímať dosah letectva mm, na klímu, ak zvážime, že dopravný že dopravný sektor na druhom mieste, pokiaľ ide o emisie CO2 a organizácia ICAO e, bola zvlášť vyzvaná, aby vypracovala k tomuto príslušný materiál. Um, pokiaľ ide, musíme pracovať aj na rozvoji biopalív, ktoré budú schopné dosiahnuť redukcie znečistenia. Komisia musí naozaj pracovať aj na samotnej konkurencieschopnosti sektoru,

v zmysle snahy o zvyšovanie bezpečnosti viesť k obťažovaniu cestujúcich na letiskách pretože skutočne tá situácia na niektorých európskych letiskách vo vzťahu k právam cestujúcich je niekedy vo veľmi zlom stave. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Minulý rok v máji vyplynulo z prieskumu univerzity v Gente, že takmer všetky lietadlá nízkonákladových spoločností ako Ryanair um, využívajú pilotov, ktorí majú kontrakty pay to fly. Takisto posádky z juhovýchodnej Ázie sú často sú čoraz ťaž, častejšie a takáto prax je, takéto praktiky sú veľmi zlé vo vzťahu k zamestnancom, predstavujú riziko aj pre cestujúcich a pôsobia um, škody tým, ktorým zaobchádzajú so svojimi zamestnancami slušne. Pani Tyson uviedla začiatkom týždňa, že treba riešiť pracovné vzťahy v Európe a určite to nezvládne len jedna komisárka. Čo vy, pani komisárka, čo vy plánujete urobiť so sociálnymi pomermi v medzinárodnej doprave? Chcete v leteckom balíčku viazať práva na pristávanie na dobré pracovné podmienky? Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Mudy. Ďakujem. Budúci balíček o letectve je vynikajúcou príležitosťou prizrieť sa na dojednania ohľadne bezpečnostnej agentúry, ktorá sa nazýva EASA. Výrobný, letecký výrobný sektor je dôležitý z pohľadu priemyslu v Európe, ale aj z pohľadu inovácií, najmä v oblasti kompozí. V našom regióne napríklad Airbus e, priamo zamestnáva 4000 ľudí a tisícky ďalších v dodávateľskom reťazci. Ale, ale 6 tisíc lietadiel čaká na certifikáty, keďže nastalo isté omeškanie v EAZ, preto potrebujeme aby sa revidovali pravidla ohľadne tejto agentúry. Musíme zostať konkurencieschopní v globálnom priemysle a ja ako členka rozpočtového výboru toto by nemalo pres, predstavovať ďalšie náklady pre EU rozpočet. Prosím vás pekne, využite túto príležitosť, aby, sa, aby agentúra skutočne pre odvetvie aj pracovala, aby fungovala, aby sme zachovali najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme na Catch the Eye. Nech sa páči. Pani Kvine, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka Bouc, ja sa naozaj veľmi teším na budúci mesiac na balíček a letectvo, liberalizácia letectva bola nesmierne dobrá pre pasažierov, ale aj pre podniky samozrejme. Niektoré aerolinky, mm, niektorým sa darí, niektorým sa nedarí mm, boli sme svedkami zrodu nových leteckých spoločností, ktoré slúžia našim regiónom. Ehm, Ryanair, EasyJet, ktoré prevádzkujú svoju činnosť. Ale sú tu, sú tu aj ďalšie otázky. Jednotné nebo, sloty, práva pasažierov, to treba riešiť ja viem, že chcete zlepšiť konkurencieschopnosť európskych leteckých spoločností. Vítam aj to, že e, sa bude spolupracovať aj s aerolinkami e, mimo Európy, ako napríklad s tými z Perského zálivu. Preto je dôležité, aby sme sa pokúsili vybudovať solidné zmluvy s týmito aerolinkami. To je dôležitý krok pretože naši občania, naše podniky využívajú tieto aj, aj, aj aerolinky musíme chrániť aj naše aerolinky a potrebujeme, potrebujeme pripraviť veľmi dobré solidné zmluvy. Ja vám želám všetko dobré do toho. Ja viem, že tak plánujete urobiť. Je to zásadné pre fungovanie globálnej, fungujeme v globálnej ekonomike a nemôžeme sa dívať len smerom dovnútra. Je to všetko pre, pre dobro našich spotrebiteľov a tých, ktorí prevádzkujú svoju činnosť podnikateľskú na globálnej báze. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pán poslanec Marias. Ďakujem veľmi pekne. Letectvo je jedným zo základných hnacích e, odvetví e, rastu. Letectvo produkuje obrovské výnosy mm, Bohužiaľ však 14 e, regionálnych letísk bolo odignorovaných. Na nich mm, preto, preto pozícia preto svoju pozíciu v rámci Európe, v Európy stratili. Okrem toho, pravidlá v Grécku sa v súčasnosti nerešpektujú. Le- grécké letiská boli germanizované prakticky a to je niečo, čo určite nemôžeme umožniť my, zástupcovia gréckého ľudu. Pani Zulika, pán Zulika, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dámy a páni, vážení kolegovia, ja podporujem eh, tento balíček, pretože pomôže rastu letectva, zlepší konkurencieschopnosť sektoru, posilní letiska a aeronautický priemysel a zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých na globálnom trhu a nastaví dlhodobú stratégiu pre letectvo v Európe. Komisia by mala vziať do úvahy a podporiť inováciu v oblasti um, riadenia leteckej prevádzky, digitalizácie, multi, multimodelových riešení. Je veľmi dôležité, aby balík podpory hovoril aj environmentálne riešenia, ako napríklad um, rôzne environmentálne opatrenia, ktoré, ab, aby sme riešili emisie, Európske letiska čelia obrovskému konkurečnému tlaku, preto komisia by mala e, vziať túto skutočnosť do e, úvahy, mala by implementovať smernicu o poplatkoch a mali by sme dlhodobým strategickým plánom riešiť výzvy a ďalšie opatrenia do budúcna. Ďakujem veľmi pekne. Honorevole Paet. Sa páči, pán poslanec Paet. Suur tänu. Euroopa Komisjon otsustas laupäeval, et lennufirma est... Komisia sa v sobotu rozhodla, že estonský vzdušný, Eston, Estonian Air, náš prepravca, dostal štátnu pomoc zo strany vlády a že by toto malo byť vrátené. Toto viedlo k skrachovaniu nášho národného prepravcu a prináša to veľké riziko, pretože viac ako 100 ľudí prišlo o pracovné príležitosti. Uviedlo sa, že štátna pomoc, ktorú poskytla vláda, je zlá pre hospodárskú súťaž. Ale o akej hospodárskej súťaži tu hovoríme? Estonsko má veľmi málo leteckých prepojení. Nikto nechce do Estonska lietať. A skrachovanie nášho národného prepravcu znížilo našu konkurencieschopnosť a limituje prepojenia našej krajiny so zvyškom sveta, takže sa to zhoršilo. Ako slúži takáto politika, politika záujmom Európskej únie? Tento nový balíček pre letecký sektor by takisto mal zobrať do úvahy, že konkurencieschopnosť a hospodárska súťaž nefunguje napríklad v tých periférnych oblastiach. Nemôžeme mať to isté opatrenie pre všetky časti a regióny, teda upraviť legislatívu, pretože sú tu aj menšie periférne krajiny, ktoré by chceli mať prepojenie s veľkými mestami v svete a trh samotný sa o to nepostará. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Sakorafa. Ďakujem pekne. Hovorí pani Sakorafa, keď hovoríme o konkurencieschopnosti v tejto oblasti, tak hovoríme aj o spotrebiteľoch, hovoríme o bezpečnosti, hovoríme o viacerých aspektoch. Ak to nebude fungovať pre občanov, ak tomu nedá požehnanie Európa, tak jednoducho tu bude monopol iba vtedy, ak budeme mať nejaký štátny monopol. O čom tu vlastne hovoríme? Hovoríme tu o budúcnosti vzdušnej, vzdušných spoločností, vzdušnej dopravy. A vieme, aká je situácia ťažká, aké sú tu prísne podmienky a v Grécku sa táto situácia ešte zhoršuje. Takže zdá sa, ako keby sa tieto nové e, opatrenia týkali iba tých, ktorí budú mať ešte v budúcnosti vyšší profit. Takýmto spôsobom sa nezabezpečí nejaká perspektíva ďalšieho rastu, pretože sa tu neposkytujú ďalšie investície. Takže to je určitá obeď, ktorú táto politika úsper prináša. A preto nemôže menopol nemecká vláda vytvoriť a je to na ťarchu potom gréckého štátu a takýmto spôsobom vlastne dojdu k aj ostatné strany. Takže je to zlé pre zamestnancov, ale okrem toho teda ako keby títo boli nejakými rukojemníkmi. Pani komisárka, takto si predstavujete rast v Európe? Ďakujem pekne. Pán Kelly. Ďakujem pekne. Ja som si vypočul túto diskusiu veľmi pozorne a veľa som sa z nej dozvedel. A preto by som chcel povedať tri veci že tie postupy, ktoré tu máme v tretich krajinách, to je niečo, čomu sa musí vyjadriť aj komisia na globálnej úrovni, pretože náš priemysel si to zaslúži. A pokiaľ ide o karbonovú uhlíkovú stopu, tak to je takisto dôležitý bod, to nás znepokojuje, pretože by nás to malo znepokojovať a pani komisárka by mala jednoducho sa snažiť znížiť emisie. Ale predovšetkým aj tých, ktorí nás budú zastupovať v Paríži na samite, tak dúfam, že sa do toho začlenia aj iné odvetvia ako lodná doprava, aby sme v budúcnosti mali lepšie ciele. A pokiaľ ide o konkurencie, schopnosť leteckých prepravcov, o tom sa takisto tu hovorilo, Hovorilo sa tu o Ryanairi, čo je írska spoločnosť, je to veľmi úspešná spoločnosť, všetci vieme, komu patrí a vo všeobecnosti sa zlepšuje kvalita tých služieb voči spotrebiteľom v tejto spoločnosti. Takže, ako vieme, e, Ryanair priniesol veľmi veľa pracovných príležitostí do tohto sektoru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz dostane slovo pani komisárka, pani Bulc. Nech sa páči, máte slovo. vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Išlo tu o skutočne mimoriadne zaujímavú diskusiu a e, zišlo z nej iba toľko, že viem, aký je dôležitý tento predmet tejto diskusie a dúfam, že spoločne sa budeme venovať tejto problematike čo možno najlepším spôsobom, aby boli začlenení všetci, všetci aktéry. Vyjadrím sa k niektorým z vašich otázok a pripomienkam. Bohužiaľ nebudem môcť reagovať na všetky, tak ako odzneli, pretože nemám toľko času. Môžem samozrejme hovoriť veľmi rýchlo, ale potom naši prekladatelia by to nestíhali. Takže budem sa venovať tým otázkam, ktoré sú dôležité a ak máte ešte viac otázok, tak ich pošlite e, písomne a my potom zareagujeme v písomnej podobe. Tá prvá otázka, pokiaľ ide o záruky v oblasti férovej hospodárskej súťaže. Komisia podporuje ciele, aby sme mali férovú hospodárskú súťaž v sektore letectva. Máme rôzne nástroje na to, aby sa to dalo dosiahnuť. Napríklad pokiaľ ide o podporu rozumných princípov na úrovni bilaterálnych eh, dohôd o službách. Po druhé, E, dohody, ktoré sú medzi Európskou úniou a našimi zahraničnými partnermi. A aby sme zabezpečili e, čo možno najväčšie, najväčšiu možnú záruku, pokiaľ ide o naše kontrakty s tretimi krajinami, aby sme zabezpečili exkluzívnu kompetenciu komisie a národných úradov, pokiaľ ide o aplikáciu našich jednotných pravidiel, aby tieto boli dodržiavané. Takže to uvediem celkom na rovinu. A ďalšia otázka sa týkala tých dotácií. Chcela by som zdôrazniť, že existencia týchto dotázok ešte nie je e, preverená ak by tu aj boli takéto štátne dotácie, tak musíme jednoducho sa pozrieť na to, či to má negatívny dopad na európske spoločnosti. A toto sa snažíme zistiť. Takže nezabúdajme na dôležitú vesť. Strata konkurencieschopnosti e, tohto sektoru súvisí s viacerými vecami, napríklad fragmentácia tohto sektoru, nedostatok implementácie jednotného európskeho neba a nedostatočná infraštruktúra, takisto ako aj nedostatok rovnakých východísk pre všetky spoločnosti. Snažíme sa to v našej stratégii napraviť. Ďalšie otázky sa týkali o e, opatrenia 868 z roku 2004 doposiaľ, čo je veľmi dôležité, nebola žiad, zatiaľ predložená žiadna sťažnosť napriek viacerým, eh, viacerým, eh, viacerým poukazom na to, že sú tu neferové postupy zo strany tretich krajín. Takže komisia momentálne finalizuje eh, revíziu tohto nariadenia 868 a snažíme sa v rámci tohto pripraviť e, novú podobu tohto predpisu na začiatku roku 2016. A pokiaľ ide o pracovné podmienky, pokiaľ ide o konkurencieschopný trh v oblasti ľudského sektora, ten tlak, ktorý tu máme, je veľmi vysoký. To môže mať dopad aj na sociálne otázky. A komisia prostredníctvom tejto stratégie sa snaží vysporiadať sa so všetkými týmito výzvami všetci hráči v rámci celého reťazca by mali mať možnosť požívať všetky výhody z toho potenciálu rastu na to, aby sme umožnili silnú sociálnu agendu a vytvorili vysokokvalitné pracovné príležitosti. V tomto kontexte, čo je najdôležitejšia vec, je to, aby sme mali veľmi silný sociálny dialog. A ja si myslím, že sa nám podarilo vytvoriť dobré podmienky na to na konferencii pre sociálne otázky o doprave v júni roku 2015. Takisto sa tu spomínali ďalšie väzvy, vä, e, záležitosti treba spomenúť všetky právne aspekty, pokiaľ ide o vývinu najnovšej situácie na to, na to, aby sme pochopili dopady využívania atypických fóriem zamestnávania v oblasti leteckého sektoru a takisto, ako sa, to, ako sa tieto atypické formy prejavujú v celom sektore. Komisia v blízkom čase predloží štúdiu, pokiaľ ide o pracovné podmienky v tomto sektore a EASA takisto zriadila pracovnú skupinu, ktorá bude vyhodnocovať bezpečnostné aspekty nových um, fóriem podnikania v tejto oblasti. A pokiaľ ide o bezpečnosť, v Európe máme najvyššie štandardy a tieto musia byť ponechané. Niektoré zručnosti a kompetencie ešte nie sú k dispozícii a musia byť rozvinuté ďalej. Vzdelávanie a školenie v tejto oblasti musí byť hlavnou prioritou a v tomto kontexte tu máme virtuálne akadémie na úrovni EASI a týmto sa snažíme založiť novú sieť akreditovaných e, leteckých inštitútov a inštitúcií. Spoločné štandardy, ktoré sa týkajú kompetencií bezpečnosti, ktoré, ktorú majú ovládať inšpektory v tejto oblasti, tak to je takisto niečo, čo chceme zlepšiť. A pokiaľ ide o životné prostredie, Európska únia spustila regulačné nástroje, ako napríklad emisnú schému, kde chceme znížiť emisie v Európskej únii. Takisto mechanizmus globálneho hľadiska je niečo, čo chceme dosiahnuť na to, aby sme znížili tú uhlíkovú stopu a, a takisto chceme prijať poprvýkrát štandardy pre CO2 pre, lete, pre lietadla. Tie výzvy, ktoré tu máme, kontexte Gibraltáru, takisto to tu odznelo a chcem sa k tomu vyjadriť. Otázka Gibraltáru ohrozuje viacero rokov práce troch európskych inštitúcií, a týmto spôsobom by Európska únia nemohla dostať svojim záväzkom v tejto oblasti. Preto my apelujeme na obe strany, aby prijali konštruktívny prístup a našli pragmatické riešenie, pretože letecká stratégia má poskytnúť politickú dynamiku na to, aby sme v tejto oblasti zaznamenali pokrok. Predovšetkým pokiaľ ide o pasažierov a ich práva, a viacerí z vás na to takisto poukázali. Takže na záver, vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, Komisia zamýšľa predložiť stratégiu na začiatku decembra tohto roku. Nebude to teda iba riešenie, ktoré hneď vyrieši všetko. To sa nedá dosiahnuť. Nečarujeme. Ale bude to začiatok procesu, ktorý povedie k silnému leteckému sektoru a ešte silnejšiemu trhu v tejto oblasti. A skutočne sa teším na našu úzkú spoluprácu s vami všetkými a očakávam, že sa nám skutočne podarí dosiahnuť veľký prelom v tejto oblasti a že európske letectvo bude aj naďalej tým prvým, nie len v našom trhu, ale aj na globálnom trhu. Ďakujem. Thank you very much, Ďakujeme pekne, pani komisárka. Dost dal som sedem návrhov na uznesenie, pokiaľ ide o záver diskusie, teda uzatváram diskusiu, hlasovať sa bude zajtra. Chcem ešte všetkým pripomenúť kolegom poslancom vzhľadom na ehm, cenu Lux, to je, kinova, to je kinematografická cena nášho parlamentu. Zvyčajne tri najlepšie filmy, autorské filmy dostanú cenu účelom je propagácia filmovej produkcie v Európe. Všetky filmy um, sú s titulkami a majú titulky vo všetkých jazykoch um, EÚ. Cenu udelia poslanci, teda vás týmto pozývam všetkých na to, aby ste si pozreli všetky tri filmy, aby ste zahlasovali do 23. novembra pretože 24. potom bude slávnostná ceremónia odovzdávania ceny. Chcel som ešte informovať verejnosť, ktorá je tu s nami v sále prítomná, že e, sa odohrá hlasovanie aj zo strany občanov, ktorí takto budú môcť vysloviť názor na tieto tri filmy čiže môžu pridať svoj hlas. Treba ísť na webovú stránku Lux Price a kliknúť na Vote for your favorite film, zahlasujte za svoj obľúbený film a je to veľmi zaujímavý spôsob, ako do toho zapojiť aj občanov, zapojiť ich do propagácie filmovej produkcie v Európe. Čiže opakujem, do 23. novembra prosím poslancov, aby zahlasovali. Ja dúfam teda, že ich bude čo najvyšší počet, ktorí zahlasujú za um, cenu Lux. A Mm, myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme sa zúčastnili v čo najväčšom počte, aby sme zahlasovali za e, tieto filmy, teda fi- Takže pozastavujem zasadnutie. Začneme o 19.00. opäť hlasovaním. Ďakujem.